Procederemos a las declaraciones del... Vážení kolegovia, pokračujeme ďalej v odpovediach Rady a komisii e, v oblasti zahraničných vzťahov. Budeme hovoriť o mierovom procese na Blízkom východe. Slovo má v mene Rady e, pani Malström. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení členovia parlamentu, konflikt na Blízkom východe bol bodom, o ktorom sme hovorili už na začiatku švédskeho predsedníctva a je dobré, že má možnosť o tom hovoriť aj teraz na konci. Pán minister Bild minulý týždeň vám o tom hovoril, ako dlho teda diskutujeme o situácii na Blízkom východe. Minulý týždeň to bola téma Rady pre všeobecné záležitosti a pre zahraničné veci je jasná pozícia Európskej únie k situácii na Blízkom východe. Rada a predsedníctvo chce vyslať európske posolstvo, ktoré dúfajme privedie k situácii, že sa začne opäť rokovať medzi partnermi. Mrzí nás, že sa pokrok nedosiahol a my podporujeme takisto snahu Spojených štátov v tomto ohľade. Aj členské štáty by sa mali vyjadriť ku všetkým otázkam, ktoré treba vyriešiť. Ďalej pozícia Európskej únie. Tu máme dávno na základe medzinárodného práva a vyjadrili sme sa o tom už častejšie. Pozícia Európskej únie vypovedá o tom, že riešenie v tejto podobe e, dvoch štátov vypovedá o tom, že Jeruzalem je e, otázkou, ktorú treba vyriešiť. Pokiaľ je o Jeruzalem, povedali sme, že keď chceme dosiahnuť mier, tak e, status Jeruzalema e, E, ako mesta, ktoré bude hlavným mestom pre dva štáty, sa bude musieť ešte vyrokovať. Izraelská vláda zastavila zatiaľ osídľovania rada. Víta toto uznesenie a dúfajme, že dôjde ku započatiu rokovaní, ale s ustarostenosťou sa dívame na skutočnosť, že 30. decembra sa Izrael rozhodol eh, dať eh, túto oblasť do eh, systému národných priorit. Nezodpovedá to tej myšlienke zastavenia, zastavania a neprispieva to ku riešeniu, k trvalo udržateľnému riešeniu Začiatkom septembra sme počuli prísľub o tom, že sa zasiahne v tých oblastiach, ktoré poznáme, to znamená situácia vo východnom Jeruzaléme, otázka prístupnosti a mobility, hlavne pokiaľ ide o pásmo Gazy. V ostatných mesiacoch Európska únia pod vedením švedského predsedníctva zaujala jasné stanovisko, pokiaľ ide uzatvorenie zatvorenie Gázy. Európska únia žiada, aby hraničné prechody boli bezpodmienečne otvorené pre pohyb osôb a pre humanitnú pomoc. Ďalej uznesenie e, OSN e, číslo 1860 sa má v tomto ohľade rešpektovať a ešte niekoľko slov ku Gáze. Prirodzene veríme, že snahy o sprostredkovanie budú pokračovať. Je dôležité, aby sme zabránili tomu, aby došlo ku permanentnému deleniu oblasti západného Jordánu veríme, že dôjde k voľbám, ako, sa to len, ako skoro sa to len bude dať, ak e, sa dohodnú palestínčania. Naši diplomati na mieste sledovali situáciu Izrael obmedzuje obyvateľstvo v Jeruzaleme, teda palestínske, bude potrebné ďalej pomáhať zo strany Európskej únie. E, v záveroch e, rady sú dôkazy o tom, ako vážne berieme situáciu. Musíme myslieť na to, že bude potrebné vytvoriť predpoklady na riešenie situácie v Jeruzaleme. Je dôležité, aby pokračoval mierový proces a malo by to veľmi pozitívny vplyv. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani eh, Malström. V mene komisie eh, má slovo pani Catherine Ashton. Ďakujem pekne, pán predseda rada, ako už bolo povedané, eh, prijala veľmi záväzné závery k blízk- mierovému procesu na Blízkom východe minulý týždeň. Tie ukotvujú kľúčovú pozíciu v celom rade dôležitých tém Myslím si, že v niektorých témach e, nebudem trvať na tých záveroch a nebudem opakovať to, čo povedal predsedníctvo. E, naozaj chcem len opätovne potvrdiť naše základné princípy a pri potvrdzovaní týchto princípov sme určite obnovili novú dôveru e, v Palestíne a pomohli sme opätovne napredovať v mierovom procese. Závery budú samozrejme aj veľkou pomocou pre mňa, ktoré mi pomôžu jednoznačne kormidlovať rokovania počas ďalších mesiacov. Pozvali ste ma, aby som hovorila nielen o politickej práci, ale aj o situácii paláci vo východnom Jeruzaleme. Toto je oblasť, ktorá je vysoko, vysoko citlivá. Je to okupované územie, rovnako ako západný breh. Európska únia je proti demolácii palestinských obydlí, vyhosťovaniu palestinských rodín, a budovaniu izraelských osád a zároveň budovaniu oddelujúcej bariéry. Tieto témy otvárame na politickej úrovni prostredníctvom diplomatických kanálov a našich stanovisk. Zároveň sa snažíme túto situáciu riešiť aj formou praktickej pomoci, ktorá je zameraná na podporu palestinskej populácie vo východnom Jeruzaleme. Napríklad je tu e, približne nedostatok v podobe 1200 tried pre palestinské deti v meste a teda opätovne obnovujeme vzdelávacie centrá. Okrem toho podporujeme palestinské nemocnice vo východnom Jeruzaleme, aby naďalej fungovali a robíme veľa práce s mladými ľuďmi v meste, ktorí sú postihnutí vysokou mierou nezamestnanosti a majú psychologické problémy. A dnes vo východnom Jeruzaleme implementujeme Eh, aktivity, ktoré majú objem 4,6 milióna eur. Ďalšia citlivá téma je situácia v pásme Gazy. E, neustále žiadame o e, prietok pomoci alebo tok, voľný tok pomoci osôb a tovarov. E, obávame sa o situáciu, v ktorej žijú ľudia v pásme Gazy. Od januárového konfliktu sa nerobí nič v oblasti rekonštrukcií a sú tu otvorené dôležité témy, ako napríklad nedostatok pitnej vody. Izrael by mal opätovne otvoriť hraničné prechody bez zdržovania. Mali by sme umožniť oživenie súkromného sektora a zároveň znížiť závislosť Gazy na zahraničnej pomoci. Teraz je čas, aby sme prijali konkrétne kroky a závery rady pretavili do priamých krokov. Musíme rozmýšľať nad tým, ako opätovne dokážeme oživiť politický proces. Dve strany ehm, sú stále ďalej od seba, najmä keď hovoríme o ehm, angažovaní sa v tejto téme. čo skoro budem do tohto regiónu cestovať a mojou hlavným, môjim hlavným cieľom bude stretnúť sa s hlavnými aktérmi a osobne sa presvedčiť, ako môže byť Európska únia byť silou pre zmenu. Určite všetci zdieľame tie kľúčové priority a kľúčovú prioritu vyriešenia izraelsko-palestinských rokovaní. Nechceme len rokovať pre rokovanie, ale chceme, aby sme rokovali tak, aby sme dosiahli mierové, mierovú dohodu e, čo najrýchlejšie. Samozrejme, nemôžeme ani my, ani širší región tolerovať ďalšie bezpredmetné rokovania Rokovania trvajú už niekoľko rokov. Začali Oslovsk, Oslovskou deklaráciou princípov, ktorá e, vznikla v septembri 1993. To bolo pred 16 rokmi. Rokovania by mali byť postavené na medzinárodnom práve, rešpektovanie predchádzajúcich dohôd. A všetky témy mali byť predložené na stôl, vrátane štatútu Jeruzalema ako budúceho vzdielaného hlavného mesta. Rovnako mali prebiehať aj v rámci dohodnutého časového rozvrhu s efektívnou mediáciou. Chceme vidieť naozaj veľké záväzky zo strany Izraelu aj Palestíny zapojiť sa do vážnych a úprimných rokovaní. Európska únia je tu preto, aby pomohla obom stranám, aby dokázali sa angažovať vo, za, za svoju stranu a pomohla im eh, vo, v ich úsilí hľadať mierové riešenie. A ja som tu preto, aby Európa vystupovala efektívne a harmonicky. Sme tu preto, aby sme podporovali Izraela aj palestínčanov a poskytli im priestor a čas na bilaterálne konzultácie. Naša asistencia umožnila palestinským orgánom postaviť inštitúcie pre budúci palestinský štát, tak aby dokázal poskytovať služby svojim občanom a zároveň, aby nemuseli sa spoliehať e, na pomoc susedov. Dnes sú ale palestinci rozdelení, tak politicky ako aj fyzicky. E, dôveryhodné rokovania si vyžadujú silnú a zjednotenú politickú reprezentáciu Palestíny. Izrael e, opäť nemôže cítiť, že stratí, keď bude silný palestinský partner. Izrael prijal prvý krok tým, že zastavil dočasne budovanie nových osád a pevne verím, že to bude priestor pre opätovné obnovenie zmysluplných rokovaní. Americ, americké, Spojené štáty americké sú naďalej dôležitým partnerom v rokovaní a e, americko európske partnerstvo v tomto smere je veľmi dobré. Je čas, aby sme to pretavili do praxe a úzko koordinovali naše pozície pre strategických otázkach. Európska únia bude naďalej podporovať um, Spojené štáty americké a naďalej e, v kvartete budeme pozorne rokovať s našimi partnermi. Kvartet potrebuje opätovné posilnenie a mierový proces to vyžaduje. Kvartet dokáže poskytnúť e, efektívnu a dynamickú mediáciu, ktorá je nevyhnutná. Mier na Blízkom východe si vyžaduje komplexné riešenie. Sýria aj Libanon majú veľmi dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú. Tešíme sa na implementáciu arabskej mierovej iniciatívy. Mala by sa stať súčasťou tohto riešenia. Náš prístup by mal byť regionálny a inkluzívny a multilaterálny rámec musí doplňať e, bilaterálny rámec medzi Izraelom a Palestínou. Počas nadchádzajúcich mesiacov chcem nadalej zostávať v úzkom kontakte s parlamentom vo všetkých týchto témach. A dobre si uvedomujem, akú aktívnu úlohu v tomto smere parlament zostáva. Minimálne vo svojej kapacite rozpočtového orgánu na politickej úrovni delegácie e, rokujú s Knesetom a zároveň aj s Palestinskou radou. Minulý týždeň e, delegácia v palestinskom území navštívila okupované územia a e, ohlásila veľké obavy o situáciu v teréne. No a na záver vítam pokračovanie pracovnej skupiny na úrovni parlamentu pre mierový proces, ktorá sa stretne opäť tento týždeň. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. E, vážená pani Ashton, Teraz dáme priestor politickým skupinám. V mene ľudovcov na dve minúty má slovo pán Kasolis. Nech sa páči. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Počas návštevy mladých predstaviteľov, mladých vodcov e, izraelského národa tu v parlamente e, sa hovorilo o e, mierovom riešení dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967 ktoré uznajú Jeruzalem ako hlavné mesto oboch krajín a potvrdenie e, arabskej mierovej iniciatívy z roku 2007, ďalej e, garancia pre e, riešenie problému utečenskej otázky. Hoci mladí majú víziu budúc, budúcnosti, dospelejší stále sa ešte sporia E, egyptská iniciatíva pre medziparlamentné zmierenie, tak aby teda bol e, ešte jeden z, s tým, že jeden z aktérov ešte zvažuje, by bolo u, e, uvoľnenie väzňov. To ešte stále sa rieši. Medzičasom na, priamo v teréne na základe správ OSN palestinský štát sa stáva čoraz menej životoschopný E, súhlasím so skutočnosťou, že Izrael, demokratická krajina, venuje menej pozornosti poškodeniu, ktoré vytvárajú niektoré z jej krokov v očiach medzinárodného spoločenstva a obmedzuje sa na e, e, obmedzenie, zníženie škôd neskôr. Ďakujeme, pán Kasulides. Vamos a Slovo má pán eh, Atkins. Vy ste žiadali vystúpenie v mene alebo v rámci Catch Eye, alebo ste sa chceli spýtať eh, vlastne po pánom Kasolidisovi? Je to v rámci Catch Eye, dobre. Dobre, takže na, v mene socialistov a demokratov na 2,5 minúty má pán Svoboda slovo. Ďakujem pekne pán predsedajúci, vážená pani predsednička rady, Chcem sa poďakovať švedskému predsedníctvu za dobrú iniciatívu. Gratulujem a chcem sa poďakovať pani Eštenovej, že pri tomto prvom vystúpení zdôraznila spoločnú zahraničnú politiku. Nie je dôležité, kde sedíte, ale dôležité je to, že ste tu a že zastupujete spoločnú zahraničnú politiku. Vyhlásenie, ktoré prijala rada aj dobrým vyhlásením, nie je zameraná proti Izraelu. Je to v záujme Izraela, za bezpečnosti Izraela, stability. To treba osobitne zdôrazniť, pretože keď my, Európania, budeme aktívni, tak je dôležité, aby sme v tejto aktivite pokračovali Pani vysoká splnomocnenkyňa, zoberte si to prosím vás k srdcu. Pre niekoľkými dňami e, sme boli v Spojených štátoch, hovorili sme s našimi kolegami. Nuž Obama e, počuje iba jednostranné vyhlásenia, pokiaľ ide o Izrael. Je tu pochopenie pre situáciu v Izraeli. My sme tiež proti terorizmu. My chceme e, aby sa konečne zajatý vrátil k svojej rodine, ale takisto chápeme mizernú situáciu palestínčanov. Čiže všetko, čo je tu v tomto stanovisku uvedené, hlavne pokiaľ ide o hranicu z roku 1967, pokiaľ ide o ťažkú situáciu v Jeruzaleme, je nepochopiteľné, no dobre pokračovanie politiky týchto rokov v otázke osídľovania, isté kontroverzné stanovisko raz sa zastaví a potom je to program výstavby. Potom sa pokračuje v prirodzenom procese a podobne. Keď sa pozrieme, ako dennodenne sa palestínčanom berie zem, tak je jasné, že je to neakceptovateľné a neakceptovateľné to, čo sa stalo e, parlamentnej delegácii. Ja si myslím, že my v tomto parlamente spolu s komisiou a radou musíme povedať, že je právom parlamentárov dostať sa do pásma Gazy. Čo má čo skrývať e, Izrael? To predsa nemôžeme akceptovať. Mali by sme sa spoločne proti tomu postaviť, pretože otvorenosť a transparentnosť je predpokladom politiky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Svoboda. V mene demokratov a liberálov má dve minúty pani Nic nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku a podpredsedkynia komisie a vážená pani ministerka takisto pani Malstromová, na vás sa obratím e, najprv. Chcem vám naozaj poblahoželať e, e, v mene celému švedskému predsedníctvu, pokiaľ ide o závery vo vašom vyhlásení, pokiaľ ide o Blízky východ a pokiaľ ide o východný Jeruzalem. Myslím si, že je to dôležitý znak, akoby znak na stene pre všetkých tých, ktorí e, dokážu e, porozumieť a skonštatovať, že tá prvá správa e, z EÚ od vstupu, vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy smeruje práve k, k východnému Jeruzalému a všetkým naprieč spektrom je akceptovaná. A takisto je chválihodné, že závery, ktoré práve švedské predsedníctvo prezentovalo, boli jednomyselne prijaté práve pokiaľ ide o východný Jeruzalém. Je to dobrý znak a dúfam, že že izraelská vláda e, chápe, aké dôležité to je. Kolegyne, kolegovia, často hovoríme o téme Blízkeho východu, pravidelne je to tu téma a niekedy e, je to taký ten e, krok, dva kroky dozadu, jeden krok dopredu a pokroky, neúspechy, ale aj znaky rezignácie. Naďalej e, dúfame, a to je aj pochopiteľné pre moju skupinu, že, napriek, že aj Izrael, aj palestínčania môžu e, žiť e, v miery, kde tu budú dva oddelené štáty so všetkým, s tými spojenými následkami pre bezpečnosť. To je, myslím si, jasné. Aj do tejto miery sme si zajedno v tom a aké kroky k tomu musia byť podniknuté. Preto chceme k tomu prispäť svojim dielom. Jeruzalem je jeden z najkrajších, jedno z najkrajších miest na svete. Svetlo nad Jeruzalemom a v Jeruzaleme je čosi naozaj e, nezvyčajné a preto je o to tragickejšie, že obyvateľstvo, ktoré tam žije, tie dve e, skupiny obyvateľstva, ktoré tam žijú, nemôžu tam spolužiť mierumilovným spôsobom a dúfam, že aj pre dobro tohoto mesta sa nám toto jedného dňa podarí. Ďakujem pekne. E, v mene Zelených a Aliancie pre Slobodnú Európu má na minútu a pol slovo pani Lukas. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a chcem privítať e, vystúpenia tak rady, ako aj komisie. Moja otázka pre vás oboch je to, keď zájdeme za, tie, za obal tých pekných slov, s ktorými súhlasíme, ale kedy uvidíme reálne kroky, reálnu akciu. Tie isté slova počúvame zas a znova, že potrebujeme zabezpečiť, že Izrael robí to alebo ono, ale potrebujeme naozaj dosiahnuť, aby sa to stalo, pretože v opačnom prípade nás bude Izrael naďalej ignorovať, ako stále robí. A moja otázka teda je, čo prakticky vieme spraviť preto, aby sme videli reálny pohyb a reálny posun pretože podľa môjho názoru to naozaj musí zahrniť aj témy ako napríklad zadržanie asociačnej dohody alebo postržanie asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom. V nadväznosti na situáciu vo východnom Jeruzaleme vítam iniciatívu švedského predsedníctva a ich jednoznačnosť ohľadom úlohy Jeruzalema ako hlavného mesta dvoch štátov. A hovorili ste nám o tom, že Izrael zastavil svoje e, aktivity v oblasti budovania e, nových osád pri východnom Jeruzaleme. Takisto vítame správu Komisie o východnom Jeruzaleme. Táto správa hovorí jednoznačne, má víziu a častokrát práve táto jednoznačnosť a vízie nám chýbajú pri debatách. Hovorí o tom, ako politika nelegálnej anexácie východného Jeruzalema cieľene oslabuje palestinskú komunitu v meste a zabraňuje palestinské palestinskej komunite budovať svoje pozície. Ehm, je tu celý rad odporúčaní, ktoré vyplývajú z tejto rady a som pevne presvedčená, že nevyhnutné, aby sme videli akútne kroky zo strany rady, aby sme naozaj dosiahli posun, pretože ak Európa myslí svoje, svoju úlohu vážne o dvojštátnom riešení, musí urobiť všetko preto, aby ochránila a posilnila palestinský charakter a identitu ehm, východného Palestínu, východného Jeruzalému a takto musia urobiť aj šéfovia našich misií tam. Ďakujem veľmi pekne, pani Lukas. V mene konzervatívcov a reformistov má na minútu a pol slovo pán van Delen. Ďakujem, pán predseda. V adventnom e, období mnohí e, na Blízkom východe sa modlia zamier, ale často e, mnohí strácajú nádej, že takýto mier nikdy nepríde E, napriek tomu treba pracovať na miery. Ale to je práve to rozhodujúce. Chce, chcú ozaj všetky zúčastnené strany bojovať za mier? V minulosti e, Izrael podnikol e, kroky k tomu, aby za mier sa zamenil, zamenilo územie. Mám tu na mysli pásmo Gazy, ale neviedlo to k mieru. E, útoky dokonca sa zi, e, zintenzívnili a neskôr potom Izrael pásmo Gazy e, obsadil. Teraz avizuje Izrael zastavenie e, výstavby e, osád s cieľom e, pokročiť k mieru. Takisto mnohé kontroly za blokády na cestách boli odstránené. Na palestínskej strane vidím malý posun. Naďalej sa hovorí, že to, čo robí Izrael, je ničím. Že, a myslím si, že palestínčania by mali pomaly viac chcieť rokovať. Sú pripravení rokovať vôbec? To je tá otázka. Zdá sa, že e, je tu vnútorný súboj medzi e, Hamasom a Fatahom a že je tu e, vplyv Iránu. Mahmud Abbas očividne nemá žiadnu moc. Treba naozaj dokázať, že aj palestínčania dokážu urobiť to, čo aj urobili Izraelčania, že chcú ozaj mier. V mene lavice a nordické lavice má slovo pán Trianta Filidis. Nech sa páči. Vážení kolegovia, vysoká zástupkynia Európskeho, vysoká zástupkynia Európskeho spoločenstva pre zahraničnú politiku. Vítame závery z, z decembra, ktoré schválila Európska rada Vidíme, že tu je podpora pre riešenie v podobe dvoch štátov, ktorá e, by mala vychádzať z hraníc z roku 67. Napriek tomu, e, keď zoberieme do úvahy naše skúsenosti, ktoré máme pri našej návšteve v regióne a takisto podľa toho, čo sme tam nedávno videli, Treba povedať, že eh, jednoducho v súčasná situácia v Palestíne to neumožňuje. Hovoríme napríklad o budovaní múru, hovoríme takisto o systematickom ničení palestinských obydlí a takisto o neustálom budovaní nových osad v Cisjordánsku, za Jordánsku a takisto aj v, vo východnom Jeruzaleme. V týchto kolóniách eh, býva približne 500 tisíc kolonizátorov, vo východnom Jeruzaleme sme videli, e, že tu dochádza k snahám vytvoriť akýsi kruh alebo akési, akúsi zábranu, tak aby palestínčania, ktorí tu bývajú, museli opustiť svoje domy. Je samozrejme, že to musí byť úplne jednoznačné, vážení kolegovia, že izraelská vláda využíva tieto diskusie tak, aby hrala o čas, aby získala ďalší čas a v rámci tohoto času sa snaží vtisnúť svoju pečať na palestinskom území som presvedčený, že na to, aby sme dosiahli riešenie v podobe dvoch štátov, potrebujeme konať proti Izraelu, pretože porušuje ľudské práva a to systematicky a kontinuálne. A to musí byť naozaj e, vážny krok. Európska únia musí prijať sankcie v duchu článku 2. Pretože na jednej strane kritizujeme Izrael, ale na druhej strane mu finančne pomáhame. A naozaj vlastne takýmto spôsobom musíme vyslať signál. Izrael jednoducho nutí palestínčanov opúšťať svoju pôdu a rozširuje izraelskú moc v celej Palestíne. Pán Triante Filidis v mene e, skupiny Sloboda a demokracia. Dva, dve minúty má slovo pán Belder. Ďakujem pekne. Pán predseda, nie sme pri zmysloch v Európe. Túto retorickú otázku som počul začiatkom decembra z americkej strany. A cieľom tejto kritiky z amerického kongresu bolo jednoznačné určenie Jeruzalému ako hlavného mesta palestínskeho štátu. Tak ako sa to dalo odčítať z rozhodnutia rady, som predsedom delegácie ktorá je za to zodpovedná. Ja si myslím, že by som si bol žela lepší priebeh tohto transatlantického dialógu. Pokiaľ ide o rozhodnutie rady, to som si prečítal veľmi precízne, ako to už kolegovia v americkom kongrese povedali a ja som sa cítil dotknutý. Vyhlásenie o Blízkom východe je úderom pre mierový proces. Som sklamaný, tými politikmi, ktorí sa nechali ovplyvniť eh, švedským predsedníctvom. Vážený pán predseda, mám celý rad principiálny výhrad proti tomuto vyhláseniu rady. Som presvedčený o tom, že palestinský palestinská autonómia týmto spôsobom nebude ochotná začať rokovať s Izraelom. Je to proti princípu kvartetu, tretí sa nesmú miešať, hovorí sa do teda týchto trilaterálnych rokovaní to oficiálna americká reakcia z 8. decembra to ešte raz zdôrazňuje. Vedie to ku ukľudneniu mierového procesu? Vôbec nie. Tí, ktorí navštívili Izrael, ma presvedčili o tom, že je dôležité, aby sme tento proces približovania medzi Palestínou a Izraelom premenili na predmet nášho úsilia. Potrebujeme viac hospodárskej spolupráce, potrebujeme súčasne posilnenie pri inštitúcia, ktoré sú spolahlivé v Izraeli a preto žiadam radu a komisiu, aby takéto kontraproduktívne vyhlásenia nerobili, aby prispeli ku konkrétnym projektom kooperácie. To je účelom nášho európskeho modelu. Ďakujem. Za NI na jednu minútu pani Doc. Thank you, uh... Ďakujem. E, ako členka parlamentnej delegácie pre Izrael so záujmov som si vypočula závery a komentáre rady k e, procesu mierovému na Blízkom východe. Bohužiaľ, e, rovnako ako predrečník som mala pocit obáv. Izrael je jediná fungujúca demokracia v regióne a oblúbená taktika jeho odporcov je terorizmus. Som presvedčená, že rada a komisia a ich e, stanoviska nedostatočne zohľadnili obavy Izraelu o jeho vlastnú bezpečnosť. A e, pani vysoká predstaviteľka spomenula e, tieto obavy v svojom prejave. Ďalej si myslím, že sa tu ukladá príliš veľké bremeno na Izrael, pokiaľ ide o zlyhanie pri postupe a takisto pri vyriešení e, nevyriešených otázok, predovšetkým pokiaľ ide o Jeruzalém. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Doc. Teraz prejdeme e, k ďalším rečníkom. E, na dve minúty má slovo pán Sala Franka. Ďakujem pekne, pán predseda. Pravda je taká, že čaká nás e, veľmi vážna deba, ojedinelá debata, pretože na jednej strane tu máme pani Malström. Veľmi často, veľmi skoro ju uvidíme, že bude sedieť už v komisii. No a potom tu je pani Ešten, ktorá sedí na, v pozícii komisii a možno bude sedieť raz na, opač- tiež, kedy si na opačnej strane. Vážený pán predseda, to, čo sme počuli, nie je dôvod na optimizmus. Je to naozaj dôvod na ďalšie a nové obavy. A to práve kvôli tomu, ako sa vyvíja mierový proces na Blízkom východe. A spochybňuje to samotný základ eh, rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, rovnako aj závery Madridskej konferencie. A nič nové sa neobjavuje, nič nové pod slnkom. Vidíme, že Európska únia eh, nedokáže využiť svoju váhu, ktorú v tomto smere má a nedokáže zblížiť týchto dvoch rivalov. Je tu problém vody, je tu problém východného Jeruzalema, je tu problém bezpečnosti, je tu problém hraníc. Ale pán predseda, je tu celý rad nových prvkov, o ktorých by som naozaj veľmi rád e, hovoril s našimi e, hostkami. V prvom rade otázka moratória 8 mesiacov. E, téma moratória na budovanie nových osad Máte pocit, že to je aj e, téma, ktorú podporuje nová americká administratíva? Ďalej, čo si myslíte o tých deklaráciách, ktoré e, včera zazneli v Gaze z úst e, zástupcu Hamasu, pri druhom, výročí, druhom výročí intifády, že nerozmýšľajú nad vojnou s Izraelom. Ďalej, aký je váš názor na kontinuálnu, kontinuálnu snahu vytvoriť referendum o téme okupácie okupovaných území. No a na záver, aký je váš názor na Glastonovú správu a takisto aj na vyjadrenie Komisie pre ľudské práva OSN? Či je to čo si čo pomáha mierovému procesu, alebo či to je niečo, čo je proti Izraelu a takýmto spôsobom to komplikuje celý mierový proces. Ďakujem pekne, pán predseda. Za, na dve minúty má slovo pán Derosa. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Sú tu dva záväzky, ktoré, ktoré chcem špecificky privítať v záveroch alebo v stanoviskách rady, ktoré majú naozaj potenciál preto, aby vytvorili akúsi novú dynamiku. Je to na jednej strane podpora palestinských orgánov v rámci dvoročného programu, ukončiť palestinskú okupáciu, ukončiť izraelskú okupáciu a vytvoriť palestinský štát a zároveň je tu vlastne pripravenosť uznať palestinský štát zo strany EÚ. Minulý týždeň som viedol eh, oficiálnu delegáciu EÚ do okupovaných palestinských území a opäť som na vlastné oči videl eh, systém apartheidu, ktorý tu funguje zo strany Izraelu voči eh, palestínčanom vrátane eh, deštrukcií majetkov, eh, deštrukcii miest náboženského významu a tak ďalej. V stanovisku, ktoré naša delegácia prijala a zároveň vlastne povolenie na návštevu niektorých častí gazy boli zamietnuté. To sa objavuje aj v našich záveroch. To nie je rozhodne krok priateľského štátu a rozhodne je to aj krok proti demokratickým právam tohoto parlamentu, aby sme mali demokratické a otvorené vzťahy s našimi partnermi, ktorí boli slobodne zvolení palestinskými občanmi. Videli sme iba zúfalstvo a beznádej s tými ľuďmi a na strane tých ľudí, s ktorými sme sa stretli v Hebrone a vo východnom Jeruzaleme a v Male. A videli sme takisto aj to, že tam, kde je beznádej, bude násilie, dokážeme napredovať, alebo dovolíme, aby táto situácia viedla k ďalšiemu násiliu, ktoré spôsobí to, že umiernení palestinskí e, politici stratia vedúcu úlohu. To je to rozhodnutie, pre ktorým stojíme. A preto žiadam e, radu a zároveň baronku Aštonovú, ktorej želám všetko najlepšie, aby opätovne obnovili angažovanie Európskej únie v tomto procese, aby sme sa nespoliehali len na to, že kvartet opätovne obnoví svoje angažovanie v tomto procese. Naozaj je nevyhnutné, aby sme vytvorili časový harmonogram dvojročný harmonogram pre palestinské orgány, v rámci ktorého budeme implementovať tie princípy, ktoré sme vytýčili tak efektívne minulý týždeň musíme naozaj tvrdo eh, trvať na obraňovaní práv vlastníctva, prístupe na trh a zároveň obmedzovať rozširovanie Izraelu. Nehovoríme o sankciách. Potrebujeme zabezpečiť, aby prístupy na trh boli použité ako motivačný nástroj tak, aby Izrael e, konal v súlade s svojimi medzinárodnými záväzkami a zároveň musíme e, presvedčiť Spojené štáty americké, aby urgentne e, sa angažovali rovnakým spôsobom, ako sme my naznačili minulý týždeň. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne pán Derosa, hovorí pán predsedajúci. Slovo má na jednu minútu Pán Davis. Vážený pán predseda, eh, predstavitelia misií EÚ eh, e eh, vo východnom Jeruzaleme nám poskytujú naozaj alarm, alarmujúce čítanie. Je celkom jasné, že čo sa deje vo východnom Jeruzaleme sa rovná etnickej čistke a nádej premiér sa ničí. Takže otázka znie, čo my v tejto situácii urobíme závery rady sú veľmi e, uvítania hodné. Izraelská vláda okamžite ich zmietla zo stola. Nič nové, povedali. E, veľmi často tak robia s našimi vyhlásenia, pretože my ich nikdy nepodporujeme aj činmi. A prečo? My vlastne e, platíme účty za okupujúcu silu ak e, naše slova majú mať význam, tak by sme e, mali hroziť tým, že vypovieme asociačnú dohodu. Ale jeden z našich ministrov e, zahraničných vecí túto možnosť dokonca načatol a otázka zostáva, kde je tá celá politika. Máme tú politiku, je v týchto záveroch, ale čo činy? Izrael sa nepohne, kým nebude zatlačený. Ďakujem pekne, pán Davis. Na jednu minútu a pol má slovo pani Brenner. Ďakujem. E, chcem privítať e, pani e, Ashton v jej novej pozícii. Chcem poďakovať predsedníctvu za uznesenie a tiež za uznanie skutočnosti, že bez riešenia osadnickej problematiky dlhodobo nie je možné dosiahnuť riešenie založené na dvoch štátoch Správa predstaviteľov misií bola, bola viackrát spomenutá. E, k tomu mám dve otázky. Jedna otázka sa týka aktuálneho stavu tejto správy, kde sa táto správa zverejňuje. A po druhé, čo vy ako komisia a rada urobíte preto, aby odporúčania, ktoré sú obsiahnuté v tejto správe, boli aj realizované. A z toho by som, tu by som si dovolila citovať tri odporúčania. Prvá, e, pre členské krajiny a aktérov z európskych e, e, krajín treba podporiť e, aktivity vo východnom Izraele príjmaním európskej legislatívy. Po druhé zabezpečiť, aby výrobky vyrábané v osadách vo východnom Jeruzaleme neboli distribuované v EÚ a po tretie poskytovať e, usmernenia a označovanie pre tieto výrobky pre základných distribútorov v Európskej únii. To sú veľmi konkrétne návrhy, ktoré same e, sa ocitli v tejto správe. Ktoré by, aké zamýšľate ďalšie kroky, aby sa tieto uviedli do praxe? Ďakujem pekne, pane Brandner. Na minútu a pol má slovo pán Le Hiarik. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, pani ministerka. Chcem vám, chcem vám poďakovať a chcem sa, chcem, sa, chcem sa pridať k tým, ktorí vám poďakovali. Európa má k dispozícii dva e, materiály v prospekt nových mierových iniciatív. Poprvé je to odvážna správa švedského predsedníctva, o čom hovorila tu pani Malström, kde je teda výzva k vytvoreniu dvoch štátov, v rámci hraníc e, z roku 1967, kde východný Jeruzalem bude hlavným mestom. Po druhé, je to potom text e, veľvyslancov, kde sa hovorí o stratégii Izraela v zmysle osídlovania, čo je proti ľudským právam. A táto stratégia sa snaží odrezať e, Jeruzalem a zabrániť vytvoreniu e, e, palestinského štátu. Naše slova nebudú mať žiaden účinok, ak nebudú nasledované konkrétnymi činmi. Treba konať a aby sme mohli konať, je napríklad možné pozastaviť asociačnú dohodu s Izraelom do tej doby, kým izraelské vedenie nezačne rešpektovať medzinárodné právo. Potrebujeme z našej strany činy, tak aby sme zastavili blokovanie e, pásma gazy, aby sme zastavili pokračovanie osídlovania, aby sme umožnili návrat uprchlíkov. Tiež je potrebné prepustiť všetkých politických väzňov. Bolo povedané, že vojak Šalit bude oslobodený, súhlasím s tým, ale náš parlament by sa mal medzi tým vyjadriť za prepustenie francúzsko-palestinského občana mladého Senmala Amuni. Súhlasím s prepustením Izraelca, ale vyžadujem tiež prepustenie Palestínca. Ďakujem pekne. Na 3 minúty má slovo pán Busuty. Chcel by som pochváliť radu za jej odvážne závery z minulého týždňa. Ešte nikdy sme tu nemali také jasné a konkrétne a odvážne závery k takej citlivej otázke e, od rady, ako sa tomu udialo minulý týždeň. A preto by som chcel pochváliť naozaj radu. Chcel by som povedať, že teraz by sme sa mali e, ale pohnúť k činom, pretože situácia v Jeruzaleme sa e, vracia k starému. Každý deň situáciu zhoršuje. Nemôžeme takto napredovať medzinárodné zákon, zákony sa porušujú a situácia vedie k tomu, že mnoho ľudí trpí, mnoho ľudí sú obeťami, e, e, sú ich e, obydlia sú ničené a preto nemôžeme ďalej mlčať v súvislosti s takýmito neprávosťami. Ak zostaneme nečinní a, a bez slov, bude naše posolstvo to, že diplomacia a základné hodnoty a právo, ktoré majú slúžiť na mierové riešenie konfliktov, neznamenajú nič. Nemyslím si, že by sme toto chceli dopustiť, ak by sa to udialo v našich krajinách. A preto musíme konať a tiež eh, musíme vytvoriť vhodnú klímu, ktorá bude vytvárať eh, dôveru na oboch stranách, že tu budú dva štáty života schopné a rozličné a že tu bude mier. Takisto úloha Jordánska je veľmi e, dôležitá v tomto kontexte. Môj posledný kom- komentár, e, baronka Aštonova, máte na základe Lisabonskej zmluvy novú dôležitú úlohu, ktorá nám dáva možnosť poprvýkrát v histórii poskytovať konkrétne e, dlhodobé trvalé e, riešenia pre Blízky východ. Chcel by som na vás apelovať, aby sme túto možnosť neprepásli. Ďakujem pekne, pán Busutil. Pán Krošeta má teraz slovo na minútu a pol. Vážený pán predseda, boli sme v Ramala, keď sme dostali informáciu o tom, že Európa prijalo rozhodnutie týkajúce sa mierového procesu. Videli sme, že zástupcovia Palestíny sa naozaj veľmi tešili. Vieme, že ľudia trpia, veľmi veľa detí trpí. Ľudí vyháňajú z ich domov, je násilie na uliciach Hebronu a napríklad utrpenie e, ženy, ktorá mala 85 rokov a bola prinútená prenocovať v noci, ktorú jednoducho vyhodili z jej domu. No a ďalej musíme upozorniť na to, že napríklad e, európsky, z európskych peňazí sa postavila továreň, ktorú potom Izraelčania zničili. Čiže všetci majú nárok na štát a toto rozhodnutie e, Európskej rady je krokom vpred, ale musíme konať hneď. Tento konflikt medzi Izraelom a Palestínou je vlastne iba špičkou ľadovca. Počas návštevy izraelské úrady nám bránili v tom, aby sme prišli do Gazy. Ja si myslím, že je to neúnosné. Pani Eštonová by mala protestovať a intervenovať demokratická Európa. Protestovať musí. Chcem sa poďakovať kolegovi De Rosovi, vedúcemu delegácii, ako aj ostatným kolegom, ktorí boli pri tejto návšteve. Vlastnými očami, na vlastné oči sme sa mali možnosť presvedčiť, ako to v tomto regióne sveta je. A myslíme si, že Európa môže urobiť viac a musí urobiť viac. Ďakujem. Na minútu má slovo pán Takula. E, ďakujem veľmi pekne, vážený e, pán predseda, vážená pani komisárka, vážená pani ministerka. Som presvedčený, že ešte žiaden predseda alebo žiaden komisár pre zahraničné témy nikdy nepremýšľal toľko o tom, ako, ako parlament zastáva svoju úlohu, odkedy možno vznikol izraelský štát, odkedy sa Európska únia v tomto angažuje. Treba povedať, že, že švédska interpretácia tejto témy je pomerne zvláštna. Musíme trvať na svojich hodnotách. My máme demokraciu a ľudské práva na najvyššom piedestáli. To je pre nás najdôležitejšie Izrael je jediný skutočne demokratický štát v Blízkom východe. Nemali by sme tu pomáhať vznikať novým štátom, ktoré nebudú demokratické, nebudú zdieľať naše hodnoty. Musíme takisto pamätať na to, že myšlienka rozdelenia Jeruzaléma na hlavné mesta dvoch štátov je absolútne nereálna. Toto nie je riešenie, ktoré by sme ponúkali nejakému inému štátu. Musíme trvať na tom, aby Izrael mohol naďalej zachovať svoju demokraciu, aby, mohol, aby mal právo na svoje hlavné mesto a Európska únia musí byť zaangažovaná do mierového procesu. Musí byť. Ale ako diplomat a nie ako doktor alebo sudca. Pán predseda, je veľmi smutné, že izraelský vojak ešte stále nebol prepustený. To nám len hovorí o tom, ako Hamas zdieľa naše hodnoty. Jednoducho ich nezdieľa Musíme byť viac mobilizovaní, musíme byť viac angažovaní a musíme sa zbaviť eh, takýchto zbytočných myšlienok, ktoré sú zahrnuté v, tomto, v týchto záveroch rady. Izrael je demokracia, zdieľa naše hodnoty, musíme obraňovať demokraciu a právo ľudí žiť v miery v tomto regióne. Tento mier sa dá dosiahnuť, ak teroristické organizácie ako Hamas a ďalší prestanú e, podnikať protikroky voči Izraelu. Musíme bojovať proti terorizmu a musíme vytvoriť priestor pre izraelských občanov, aby mohli žiť. Ďakujem pekne, e, pán Takula. Pani Trepos má slovo. Ďakujem, pán predseda. Vedúci delegácie komisie v Jeruzaleme a pre predstaviteľ pre Ramala e, v správe celkom jasne povedali, že sa e, Izrael aktívne zaoberá izoláciou e, východného Jeruzalému od západného pobrežia a snaží sa o anektovanie zvyšku zemia. Prečo takýto takáto správa končí ad acta, hoci sme ju e, poverili ľudí jej vypracovaním. Je tam množstvo faktov, ktoré hovoria o tom, že terajšie e, kroky nemožno vrátiť späť. Predsa e, môžeme vážne teraz pochybovať o nezávislom palestínskom štáte súdiac podľa tohoto je to správny okamžik na to, aby sme e, zo strany EÚ e, presadzovali aktívnejšiu úlohu. A to pôjde len vtedy, keď pôjdeme odvážne vpred, keď celkom jasne a e, vyhlásime aj k téme východného Jeruzalému. Ďakujeme pani Brepols a teraz má slovo pán Angurakis. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Politika Európskej únie spoločne so Spojenými štátmi americkými a zároveň aj spolu s NATO naďalej podporuje izraelskú politiku genocídy e, voči palestinskému ľudu. A práve preto palestinské orgány jednoducho nedovolili vám vstúpiť do Gazy závery rady jediné, čo dosahujú, alebo jediné, čo dosiahli, je to, že dávajú viac času izraelským orgánom, ktoré sú obvinené z vojnových zločinov, ako sa jednoznačne ukázalo v záveroch um, rokovania OSN. A práve preto uh, slova Európskej únie a to, čo robíme reálne, absolútne nie sú v súlade a nie sú v súlade aj s týmto plánom um, jednať s palestinským štátom, presadzovať hranice z roku 67 a bojovať za jeho hlavné mesto ako Ezrualem. Um, napriek vlastne presne oproti týmto intenciám podporujeme naďalej Izrael, ktorý vytvára kolónie, okupuje východný Jeruzalem a naďalej izoluje pásmo Gazy uh, tým, uh, tým betonovým múrom

Vážená pani ministerka, vážený pán e, predsedajúci, vážené dámy a páni. Som členkou delegácie pre vzťahy s palestínskou legislatívnou radou, teda s, s palestínskym parlamentom. Minulý týždeň nám odmietli vstup do Gázy, teda Izrael. 10 občanov, teda obyvateľov Gázy sa stará o seba čiernym obchodom cez tunely, čo sa všeobecne trpí. 90 obyvateľstva sa dokázalo o seba postarať pred izraelskou operáciou, ktorá sa volala rozstavené e, olovo. Náš Našim zámerom by malo byť upozorniť Izrael na plnenie medzinárodných záverskov, ale keď sa staráme už o tých 90% v Gáze, je našim právom vidieť, kam e, smerujú peniaze európskych e, daňových poplatníkov. Ďakujem. Gracias. Ďakujem veľmi pekne, pani Tejn. Na jednu minútu má slovo pani Flotter. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja chcem pogratulovať pani Malstromovej a švedskému predsedníctvu kvôli týmto vynikajúcim záverom, pokiaľ je o zodpovednosť Európskej únie za mier na základe medzinárodného práva. To je to podstatné. Napriek tejto skutočnosti som troška prekvapená, že nedošlo ku odkazu na vojenskú inváziu, inváziu, ku ktorej došlo v rámci monitorovania ako to teraz vyzerá, pretože komisia sa zaviazala, že z hľadiska interného vyšetrovania tejto veci. Druhá vec, veľmi sa teším, že východný Jeruzalem sa navrhuje ako hlavné mesto týchto dvoch štátov. V týchto záveroch nám chýba konkrétne, nám chýbajú konkrétne možnosti, ktoré by boli zahrnuté do druhej správy, o ktorej tu bola reč. Bola by som rada, keby nám rada mohla povedať, aké konkrétne podmienky tu budú stanovené. To znamená, aby Európska únia nelegitimovala veci, ku ktorým dochádza z hľadiska východného Jeruzalému v súvislosti s ekonomickou podporou, respektíve masívnym presunom palestinského obyvateľstva. Pán Holuj, na minútu. Chcem privítať eh, prítomnosť pani vysokej zástupkyne EÚ a zároveň chcem privítať aj silné závery rady zo strany švedského predsedníctva z minulého týždňa. K správe chcem poďakovať pánovi Biltovi a zablahoprieť mu v mene predsedníctva za to, že postihol tú kredibilitu a vysokú dôveryhodnosť Golcenovej správy a bola by som rada, keby to pani Malström mohla zopakovať to, čo povedal ich veľvyslanec na pôde OSN a síce, že Európska únia vyzýva Izrael a palestínčanov, aby spustili naozaj dôveryhodné e, vyšetrovanie e, porušení ľudských práv počas e, konfliktu v Gaze. No a na záver chcem poprosiť predsedníctvo a vysokú zástupkyňu, či si uvedomujú usmernenia britskej vlády, ktoré boli schválené minulý týždeň o označovanie potravín, aby odlišovali medzi tým, čo pochádza z palestinských území a z, a z palestinskej autonómie a s tým, čo pochádza z nelegálnych izraelských osád a ako chcete tento princíp rozšíriť na európsku úroveň. Ako voliči eh, sa môžeme rozhodnúť, ako budeme platiť tie ceny za mier. Ako spotrebitelia nechceme ďalej dotovať konflikt svojimi nákupmi. Ďakujem pekne, pán Hubert. A teraz má na minútu eh, slovo pán Tremosa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda a budem hovoriť v kata- chvíľku som hovoril v katalánčine. Myslím si, že nedávna pozícia Európskej únie, ktorú viedlo Švédsko ako predsednická krajina by mohla viesť k tomu, že by sa Jeruzalém stal budúcim hlavným mestom a to môže poškodiť polohu alebo pozíciu Európskej únie ako mediátora medzi Palestínou a Izraelom. Môže to byť protiproduktívne alebo kontraproduktívne s tým, že to nezabezpečí mier v tomto ťažko skúšanom regióne. Osobne som presvedčený, že skôr ako unilaterálne alebo nečakane eh, vyhlasovať hlavné mesto pre palestinské územia by bolo oveľa vhodnejšie a užitočnejšie, keby Európska únia koncentrovala svoje úsilie na podporovanie a zasadzovanie sa za skutočnú demokraciu na palestinských územiach. Napríklad tým, že budeme podporovať e, nenásilnú opozíciu. To by malo pomôcť aj izraelskému štátu, aj demokracii, rovnako aj medzárodnému spoločenstvu, aby našla aby našlo e, efektívneho sprostredkovateľa. Ako povedala pani Melström, štatút Jeruzalema musí byť vyrokovaný bilaterálne medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi a práve preto som presvedčený, že by to nemalo byť e, riešenie dvoch štátov pre dvoch ľudí. Mali by to byť dve demokracie pre dve rôzne vízie. Demokracie, vážení kolegovia, je prvý predpoklad pre takýto proces. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Tremosa. Teraz prechádzame do procedúry Catch the High. Uh... Vážení kolegovia, pokračujeme v procedúre Catch the Eye. Pán Keller má jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade ma teší, že pani baronka Eštanová si zaujala miesto na strane komisie. Dúfam, že v budúcnosti to bude naďalej tak. Mám otázku, e, ktorá smeruje skôr na predsedníctvo. V záveroch e, rady e, chýba odkaz na e, kvarteto pre Blízky východ. Je táto otázka nejednotne riešená? Aký je teda dôvod, že táto zmienka chýba? Prvá otázka teda. A druhá otázka, to isté sa týka aj Hamasu. Aj tá, túto, e, bohužiaľ, politicky relevantnú skupinu nepomenovávate, nespomínate. Aký dôvod vás k tomu viedol? Ďakujem. O, Pani Rys, jedna minúta. Voilà, merci, monsieur le président. Monsieur... Ďakujem, pán predseda. Pán Jerik tu mal dvojnásobne dlhý rečnícky čas. Každopádne a pokúsim sa povedať podstatné. Švedské predsedníctvo nám vysvetlilo lepšie než pani ministerka túto situáciu. Vy ste hovorili o tom, že východný Jeruzalem by mal byť hlavným mestom, nie však len e, Palestíny. Bola by som rada, keby ste mi dobre porozumeli, pretože táto deklarácia svojím spôsobom predchádza výsledkom e, tohoto rokovania a svojím spôsobom pohrda aktérmi e, tohoto rokovania. Členské krajiny sa snažia určitým spôsobom dištancovať sa od prvého návrhu ja som za to, aby to bolo otvorené, zdieľané hlavné mesto. Od roku 2000 je to e, mesto podľa nových parametrov, súčasť e, taktiky nových parametrov. E, zúčastnené strany súhlasili a aj v tomto parlamente sa o tom hovorilo. Čiže Jeruzalem, otvorené hlavné mesto, to je podmienka a našou úlohou nie je, aby sme presadzovali ale harmonogram a podmienky, ale tak, ako bolo už povedané pred chvíľou, mali by sme podporovať dialog medzi Izraelom a Palestíncem. Prepačte, pán predseda, ale niektorí rečníci svoj čas e, dvojnásobne pretiahli. Nemôžete e, uplatňovať dvojitý meter ja sa budem snažiť dodržiavať čas a ospravedlňujem sa ostatným poslancom, eh, že ste dostali pol minúty naviac. Vy takisto chcem každým, každým povedať, že máme 5 eh, minút, máme už časový sklz a preto sa ospravedlňujem tým, ktorí sa v procedúre každý aj nedostanú k slovu. Pani Latford je ďalšou rečničkou na minútu, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Je to vítané stanovisko, stanovisko rady a určite bude zohrávať oveľa intenzívnejšiu úlohu v oživenej angažovanosti kvartetu. Súhlasíte teda s tým, že e, ten postup, ktorý niektorí žiadajú, teda bojkotovať Izrael, je celkom nesprávnou cestou v tejto angažovanosti. Nemôžete sa angažovať súčasne a súčasne bojkotovať ten správny prístup by mal byť ten, e, ktorý bol zdôraznený v záveroch rady. Ďalšie zapájanie sa do bilaterálnych vzťahov s e, e, Izraelom, to sa potvrdilo. Akékoľvek pokušenie môže predstavovať to, že rada môže mať vplyv politicky, ekonomicky len vtedy, ak odolá tomu pokušeniu a tej motivácii vychádzajúcej z frustrácie tej či onej zúčastnenej strany, e, či vybrať e, trest alebo e, sankcie. Tá situácia je oveľa zložitejšia a podkopáva to koherentný prístup, tlak zo strany Európy, aby, sme, aby sa obe rokujúce strany vrátili k rokovaciemu stolu a dospeli k mieru. Pán Weigl, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nie som za jazyk sankcií a jazyk hrozieb Rozhodne sa zasadzujem za konštruktívnu politiku a konštruktívny dialog. Obávam sa ale, že príliš často sme mali možnosť vypočuť, že Izrael je demokratický štát, bolo to povedané veľakrát, a Izrael je štát, ktorý sa ale nespráva demokraticky, najmä keď hovoríme o palestínčanoch, alebo keď hovoríme o spoločných cieľoch, o spoločných víziach, najmä napríklad eh, keď hovoríme o eh, zakladaní dvoch štátoch alebo o, eh, o vízii dvoch demokratických štátoch eh, na oboch stranách eh, Jordánu. Pani Malstrom tu mala veľa návrhov pre konštruktívnejší a efektívnejší dialog medzi týmito štátmi a Európskou úniou, ale bohužiaľ Izrael stále je vnímaný ako akýsi papírový tiger a rozhodne mu nepripisujeme tú váhu, s ktorou by sme mali viesť dialog s Izraelom a ktorá by pomohla vyriešiť tento problém. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník, jedna minúta. Not here. Zdá sa, že tu už nie je. Pani Stec? Nie je tu. Dobre, dostane slovo pán Atkins na jednu minútu. Vážený pán predseda, ako člen delegácie, ktorá navštívila Palestínu minulý týždeň, mi bolo úplne zrejme, že je tu celý rad veľmi citlivých ľudí. Dvojštátne riešenie je úplne vo vode. A práve kvôli tomu, že to je kvôli jednak izraelským aktivitám, aj kvôli americkému angažovaniu, ktoré navrhuje rozšíriť to až za východný Jeruzalém a takýmto spôsobom by sme západný breh rozdelili na severný a južný. Aké kroky chceme prijať preto, aby sa riešenie v podobe jedného štátu stalo realitou. No a po druhé, predsedníctvo a pani Ashton uvedomujú si, do akej miery e, názory rozumných ľudí o Shirad, o vlastne o tej aktivite kvarteta, ako to je vnímané zo strany väčšiny ľudí, aké kroky príjmeme preto, aby ceny za, týchto, za tieto operácie e, boli vykúpené aj veľkou e, efektivitou a veľkými výsledkami, ktoré sú v súčasnosti nulové dostáva slovo pán Tenok na jednu minútu súhlasím s pánom Libermanom, že konečné závery sú oveľa lepšie než ten predchádzajúci návrh, ktorý som videl pred niekoľkými týždňami, ale samozrejme nejako to nespomína základné princípy kvartetu, ktoré e, Hamas obchádza a naďalej terorizuje e, zástupcov izraelskej správy a civilistov v Gaze. E, zároveň minister Bild prečo nenavštívil tento región, aby preukázal solidaritu s umiernenými palestínčanmi a Izraelom a zároveň aj prečo anexácia východného Jeruzalemu, prečo to je iba vypichnuté v tejto správe a nie sú tam spomenuté ostatné veci. Európska únia musí byť rovnovážna a musí e, uznať naše spoločné demokratické hodnoty so štátom Izrael a zároveň podporovať tieto hodnoty v rámci spoločného e, programu. A to všetko by malo byť ukotvené v asociačnej dohode, aby sme budovali dôveru na strane Izraela a v dobrú vôľu e, na našej úrovne smerom k ochrane židovského štátu. Ďakujem pekne. V mene rady má slovo pani Melström. Nech sa páči herr talman! Tack för en på några konkreta frågor. Chcem sa poďakovať za túto rozpravu a chcem odpovedať na niekoľko konkrétnych otázok. Správa je veľmi dôležitá, musíme ju brať veľmi vážne a musíme preveriť aj závery, čiže tak Palestína ako aj Izrael boli vyzvaní na to, aby uskutočnili prístup, príslušné kontroly. Pokiaľ ide o kvartet, tak sa tu hovorí o potrebe toho, aby kvarteto pokračovalo vo svojej činnosti. Pokiaľ ide o rokovania s Hamasom, rada kontakty s Hamasom udržiava a hovorí, že je dôležité e, uskutočniť rokovania ďalej. Veľmi sa teším, že v tomto parlamente je veľká podpora e, týchto záverov. Je dôležité, aby sme mierový proces na Blízkom východe podporovali e, množstvom procesov tomto parlamente pomaly začne vianočný kľud, ale v mnohých regiónoch sveta tento mier a kľud vládnuť nebude. My sme verili, že prístup konkrétne prezidenta Obamu priniesie ovocie pri rokovaniach. Je dôležité, že Spojené štáty, Európska únia budú úzko spolupracovať. Tak ako vždy v tejto otázke musíme byť tvrdošíni, Európska únia musí byť konzekventná, musí sa držať svojho posolstva. Teším sa veľmi tomu, že je tu jednota názorov, teším sa záverom, ktoré sú zjavne konzekventné. Je to dôležitý bod, teda to, že tieto inštitúcie veľmi úzko spolupracujú. Európska únia prispela k tomu, aby vytvorila sociálne a hospodárske podmienky a ide nám o to, aby sme podporili vytvorenie izraelského štátu palestínska samozpráva prezentovala svoje podmienky. Nuž, a pokiaľ ide o tento konflikt, musí tu existovať riešenie medzi jednotlivými stranami. Nemožno nájsť riešenie, ktoré by vytváralo fakty toto riešenie musí zachádzať za hranice jednotlivých štátov. Musí sa vyriešiť tento arabsko-izraelský konflikt. Európska únia spravila veľký kus e, vpred. Všetky inštitúcie si uvedomujú, že táto e, téma je dôležitá. Ďakujem. Ďakujem pekne pani ministerka Melström. V mene komisie vystúpi e, pani Ashton. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Dovolte mi povedať len toľko k tej otázke toho, že kde sedím. Sedím tu preto, pretože rada je na druhej strane. Môžem sedieť aj tam, alebo mi tam môžete postaviť stoličku pretože vás môžem uistiť, že vždy budem mať nejaké problémy bez ohľadu na to, kde budem sedieť. V každom prípade som rada, že tu môžem byť s Cecíliou a teším sa na prácu s ňou. Čo ma ale zaráža na diskusii, ktorá práve prebehla, je, že možno vy ste výnimka, pán Halber, ste presne povedali, ale naozaj som pozorne počúval, je tu akýsi zdieľaná obava, že to, na čo sa pozeráme, je riešenie v podobe dvoch štátov. Je to obrovský objem vášni zo strany všetkých poslancov a konkrétne zo strany pána Derosu a zo strany niekoľkých eh, poslancov, ktorí sa vrátili z delegácie, ktorí sami videli tú hrozivú situáciu, ktorá eh, je v teréne čo je ale veľmi vážne, e, čo je veľmi dôležité na tých záveroch rady, je to, že sú jednoznačné a dávajú mi e, jednoznačné usmernenie, ktorým sa treba uberať, čo je tiež pomerne zrejmé, a takýmto spôsobom chcem zdať hold predsedníctvu za prácu, ktorú vykonali, je veľká miera frustrácie, že sa veci nehybu dopredu. Je to frustrácia, e, ktorá vyplýva z toho, že veci sú častokrát odlišné, ale je tu na oboch stranách snaha vidieť aké sa riešenie, vidieť výsledok. A treba si uvedomiť, že veľa vecí zásekne na rozdieloch. A ja si naozaj uvedomujem tieto dôležitosti dôležitosť týchto rozdielov, pretože ja budem aj navigovať naše budúce rokovania a budúce aktivity. Bez pochyby je mi úplne jasné, že sa musíme zamerať na dve veci. Jedna vec sú politické témy. Aký bude náš vzťah do budúcnosti? A som na začiatku tejto cesty a táto téma je pre mňa veľmi dôležitá, aby som si mohla vypočuť tie názory, ktoré zaznejú. Čo si z toho beriem je to, že v prvom rade kvartet musí preukázať, že stojí za tie peniaze a že dokáže opätovne oživiť aktivity. A bolo mi povedané aj zo strany nášho personálu v Jeruzaleme, hovorila sa o tom, o tom aj s pánom Blairom, hovorila som o tom aj s ministerkou Clintonovou. Je naozaj veľmi dôležité, aby to fungovalo a slovo oživiť je úplne to najsprávnejšie. A potom sú tu otázky v regióne, ktoré predsedníctvo otvorilo v spomínosti s tými širšími otázkami, ako napríklad otázka ďalších krajín, ktoré treba do procesu zapojiť. A čo je najdôležitejšie, čo je vlastne Európska únia a čo je naša pozícia a ako sa chceme angažovať. A práve to ma prináša k tým praktickým témam. Veľa kolegov to spomenulo, či sú to napríklad otázky toho, čo robí Spojené kráľovstvo v oblasti označovania výrobkov, či to je otázka asociačnej dohody, či to je to otázka správy ohľadom odporúčaní, ktoré som ešte e, nečítala. To sú všetky témy, ktoré musíme veľmi pozorne zvážiť, ale nevyhnutné je, aby sme preukázali praktickú podporu priamo v teréne. Spomínala som 1200 tried, um, prácu v oblasti zdravotníctva. Sme naozaj veľmi angažovaní v, v rámci procesu budovania štátnych zariadení pána premiéra Fajada. Samozrejme v súlede s platným právom musíme byť aktívne angažovaní priamo v teréne a musíme aktívne pracovať na tom, aby sme hľadali spôsoby, ako túto situáciu zlepšiť to zlepšiť ju pre tých, ktorí tam každý deň žijú a potrebujú našu pomoc a táto pomoc k nim musí smerovať. To je tá najdôležitejšia praktická vec, ktorú musím spraviť. Chcem popísať tú prácu, ktorú budeme robiť následovne. Máme potenciál e, robiť politické e, riešenia, ale politické riešenia a ekonomické riešenia. Ja chcem tieto dve veci spojiť tak, aby sme dokázali posilniť to, čo robíme podporiť to, čo sa v teréne deje, aby bol kvartet efektívnejší, aby sme dokázali spojiť to, čo bol doposiaľ, že vlastne Rada a Komisia pracovali bok po boku, aby sme to robili spoločne a to naozaj spôsobí rozdiel. V konečnom dôsledku sa musia spojiť dve strany, ktoré rozhodnutie musia prijať spoločne a hľadať mier. Ale v tomto procese máme veľmi dôležitú úlohu a ja som aj vo vašom mene, rovnako ako aj v mene Komisie a Rady, odhodlaná, aby sme zohrali svoju plnú rolu v tomto procese. Ďakujem veľmi pekne. myslím, že túto, téma, túto tému môžeme ukončiť a pokračujeme ďalej podľa programu rokovania. Nasleduje bod otázky na ústne zodpovedanie reštriktívne opatrenia, ktoré majú vplyv na práva jednotlivcov v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. A otvoríme túto diskusiu a to s pani Boskurt a vystúpením pani Doskurt na